annoyed. Shall I get on? Yep. Uh, ladies and gentlemen, please take your seats. Uh, could I just remind you that... Dámy a páni, poprosím, ste sa pousádzali. O chvíľočku začneme s hlasovaním. Taká pripomienka. Budete potrebovať hlasovacie karty. Ja budem predsedať, keďže pán Moraes, predseda výboru, má stále problémy uh, s nohami. Želáme mu skore, skoré uzdravenie. Ja dúfam, že sa uzdraví čoskoro. Pani Gál povedala, že jej nevadí. Ak budem predsedať, to bude rada, keď budem predsedať, lebo tiež nemôže dnes večer prísť, takže preto predsedám ja. Takže dámy a páni, ďakujem pani Holmajer, že ste urobili š- pretože je to potrebné. Takže náš program, e, má niekto prosím niekto niečo k programu? Nech sa páči. Naša skupina nesúhlasí s Tureckom, aby to bolo na programe. Na konferencii predsedov som bola za našu skupinu a povedalo sa tam, že bude náležitá diskusia a bez nej to na programe nebude. Chceme naozaj diskutovať, je to dôležitá vec, e, čiže preto nechcem, aby to bolo na programe dnes. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Áno, niekto ďalší má nejaké námietky k e, tejto verzii programu? pani kolegyňa. Áno, samozrejme, že predseda má právomoc stanoviť program. E, on e, toto právo využil, túto právomoc. Pán Moraes e, takto program zostavil. Diskusia dnes večer môže v pohode prebehnúť. Veci súvisiace s touto otázkou. Máme list eh, od vašej skupiny, je to tam všetko uvedené, mm, ale ak teda väčšina je, podporuje program v tej forme, v akej je, tak budeme podľa neho postupovať. Áno, je to tak? Áno, ďakujem, že ste vystúpili, ale program je schválený v tejto forme. Mention, please, this... Dnes večer, bohužiaľ, tlmočenie je iba vo finčine, estončine. Takto, pardon, v týchto jazykoch nie je. V týchto jazykoch nie je tlmočenie. A teraz si predstaví po mikrofón. A už mi funguje mikrofón? Áno, takže ja som spomenula estončinu, finčinu, chorvačtinu, eh, lotištinu. Eh, to sú jazyky, ktoré nemáme k dispozícii a všetky tie ostatné máme. Teraz zápisnice, že? Čiže ak k zápisniciam nemá nikto žiadne námietky, je to 11. Takže zápisnice sú schválené. Ďakujem. A teraz, dámy a páni, poďme rovno hlasovať. Takže dúfam, že tie hlasovacie kartičky so sebou máte. Okay, first matter. Dobre, takže prvý bod. Sorry, I have my voting card. In... Nech sa páči. Prepašte, ja mám hlasovaciu kartu v pléne. Prinesú mi ju, takže na úvod budem hlasovať uh, ručne. Áno. Áno, niektoré tie hlasovania budú dosť komplikované, takže tá hlasovacia karta je naozaj veľmi potrebná, ak to kolega budú mať zložitejšie. Takže áno, dúfam, že vám ju teda čoskoro prinesú. Dobre, takže poďme hlasovať. E, návrh odporúčania, rozhodnutie rady, e, závery v e, mene EÚ, pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Kolumbiou v súvislosti s výnimkou z vízového systému pre krátkodobé víza. Pani Gabriel je naša spravodajkynia. Takže sa jej pýtam, či chce k tomu vystúpiť. Nie, takže nemáme k tomu ani žiadne pozmeňovacie návrhy. Môžeme ísť hlasovať. Nech sa páči. Vote is open, yep. Hlasovanie je otvorené. Ešte stále môžete hlasovať. Yep. The vote is now closed. Thank you. Končím hlasovanie. 44 za, 4 proti, nezdržal sa nikto, takže blahoželáme a ďakujem. V poriadku? Thank you. The next one is draft... A teraz e, rovnaká téma, akurát sa to týka Republiky Palau. Spravodajkyňou je znova pani Gabriel. A týmto otváram hlasovanie. Hlasovali ste? Dobre. Končím hlasovanie. 45 za, 4 proti, nezdržal sa nikto. Ďakujem pekne. Okay. Next one is again. Ďalší pod e, rovnaká téma, ale týka sa Tongského kráľovstva. Znova zruženie vízovej povinnosti pre krátkodobé e, pobyty. Pani Gabriel, spravodajkynia, nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. 45 za, 4 proti. Nezdržal sa nikto. Right, Dobre, dámy a páni. A teraz kontrola získavania a vlastnenia zbraní. Tu je spravodajcom, spravodajcom Bodil Valero za zelených. Ide o prijatie návrhu stanoviska. Pán Valero, chcete vystúpiť? Myslím, že môžeme rovno hlasovať. Dobre, tak budeme rovno hlasovať. Okay, on the vote, please. Dobre, takže 26, 27, 29, 30 a 32. Unblock. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. 10 za, 41 proti, nezdržal sa nikto, zamietnuté. Teraz návrh 92. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 18 za 33 proti. Kompromis 5. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 46 za, 5 proti. Teda pokračujeme návrhom 95, 95 po častiach. Nech sa páči prvá časť, hlasujte. Prepašte, prepašte, pomýlil som sa. Prijali sme kompromis 5. Čiže Deväťdesiat 95 je to, o čom sa hlasuje. The first part falls if compromise five. Aha, prepáčte, prvá časť odpada. Čiže hlasujeme iba o druhej časti. Hej? Dobre, takže druhá časť. Hlasujeme. Hlasujeme. Dobre, končím hlasovanie. Zamieta sa. 101. Hlasujte. 101. One zero one. Yes. Takže 101, prosím spolupracujte. Končím hlasovanie. Prijaté 50 k 0. Štvorka. Nech sa páči, hlasujte. Okay, vote is closed. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Pokračujeme 102, 102, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. Teraz návrh 5. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Identické 103 a 104. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Čiže 105 sa nehlasuje a pokračujeme 106. -kou. 106, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Šestka. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania zamietnuté. Takže 107 teraz. 107 hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Ale 108 aj tak musím odhlasovať, takže hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 109 bolo stiahnuté. Čiže pokračujeme 110. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Identické 111, 112. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 113. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 115. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 116. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté tesnou väčšinou. 117. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 118. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 119. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. 120. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. Kompromis 6. Hlasujeme po častiach. Prvá časť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz druhá časť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pokračujeme osmičkou. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. prijaté. 129. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 128. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 127. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz identické 9, 131 a 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Chcete to zopakovať? Aha, takže technický problém. Zopakujeme hlasovanie. 131, 132, tieto identické, ešte 9 teda. Nech sa páči, znova hlasujte. všetky tri návrhy naraz. Koniec hlasovania. Prijaté. Teda pokračujeme 135. 135 hlasovanie otvorené. Jaj, musíme to zopakovať. 135. Teraz je hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 136. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 137. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 138, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 139, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 140. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 141. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 142. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 143. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 143 prepašte, 10, návrh 10, 10, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Teraz 144. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 145. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. A teraz identické 146 a 147. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 148. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 149. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 150. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 151. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 154. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Sto päťdesiat dva, sto päťdesiat tri, sto päťdesiat päť, tie sú všetky identické. Takže hlasujeme naraz. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Teraz 156. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 158. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 159, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Teraz pokračujeme. Čo je to tu? 160 je ďalší návrh, takže hlasujeme. 160 hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Takže 161, to je ďalšie hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Teraz návrh 162, ten je po častiach. Prvá časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz druhá časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz kompromis 8. Hlasovanie otvorené. A menovité je toto hlasovanie na žiadosť EPP. Takže hlasujeme menovite hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Takže musíme ísť ďalej po poradí. 163, 164 sú identické, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz sa trošku posunieme. 172 je ďalší návrh, o ktorom hlasujeme. 172. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 173. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 9. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Takže 175 je ďalší návrh. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme teda kompromisom 11. Kompromis 11. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 12 je ďalší návrh. Hlasovanie otvorené. Pardon, je to po častiach, prepačte. Takže prvá časť najskôr hlasovanie otvorené. Kompromis 12, prvá časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté, druhá časť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania zamietnuté. A tretia časť teraz, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania zamietnuté. 199. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz 200. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 201. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Teraz identické tri návrhy, 200, pardon, 4 sú identické, 202, 203, 204 a 205. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz 208. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Bolo to naozaj veľmi tesné. Chcete to overiť, pani Zipel? Nie, nechcem to overiť, len som zistila, že pani Gomeš nemá kartu, takže musíte pridatávať eh, za každým jej hlas. Zistila som, že to zariadenie nefunguje. Um, no keby ste boli povedali, že nemáte kartu, tak sme to mohli vyriešiť. Áno, urobili ste to? Áno, povedala som to, hovorí pani Gomeš bez mikrofonu. Pani Gomeč, radi by sme pokračovali. Do zápisnice to napíšeme, ale nebudeme teraz meniť hlasovanie. To je korektný prístup. Ale už teraz o vás vieme. Teraz 209 hlasovanie otvorené. 209. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 210. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pokračujeme 17. Hlasovanie otvorené. A koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz pokračujeme návrhom 211. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 212. Či nie? Áno, 212, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 213. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. 214, hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 215, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 216. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 217. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 18, 1, 8, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 219, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 218. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 220, 220. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie a je to prijaté. 221. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie a prijaté. Now compromise 13. 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Takže 2, 2, 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 2, 2, 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 2, 2, 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 226, 21 a 226 sú identické, 21 a 28, pardon. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prejdeme k 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2.3.0. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Now we have amendment 3, 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 232. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. EPP má infiltrovaného extra člena, ktorý tu nemá právo byť, takže my vás sledujeme EPP celý večer. Prosím vás, vybavte si to. Už odišli? Dobre, takže výsledky sú zamietnuté. Takže prejdeme k 233. 233, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 234, otváram hlasovanie. Our vote is closed. And that was... Končím hlasovanie a je to prijaté. Takže teraz prejdeme až na 251. Áno? Áno? 251. Dva, päť, jedna, otváram hlasovanie. Vote is Closed. Končím hlasovanie. That was rejected. Now... Zamietnuté. Máme, teraz máme identické 252, 253, aj 254, aj 255 a 256. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. That was carried. They were... Prijaté, prijaté. 23. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Identické 257 a 259. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A sú zamietnuté. Takže hlasujeme o 258. 258, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz prejdeme Dve, 260, 260, hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijaté. 261, otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 262. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže 263, 264 a 265, ktoré sú identické, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz ďalšie identické 266 a 267. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Zamietnuté. Identické ďalšie 268, 269. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz citácia úvodné ustanovenia. 28. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konč, končím hlasovanie. 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Identické 35 a 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Jednotka, kto je za? Končím hlasovanie. Prijaté. 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 a 54. To sú všetko identické, takže prosím vás, otváram hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Prijaté. 55 ďalšie. Otváram hlasovanie. vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalší je dvojka, kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58 je ďalšie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 59. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 62. Otváram hlasovanie. Vote closed. That's Končím hlasovanie zamietnuté. 63. 63. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3 po častiach Takže prvá časť kompromisu 3, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A druhá časť kompromisu trojky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 64, 65, 66, 67 a 68 sú identické, ale musíme ich odhlasovať, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 72. Otváram hlasovanie. Hlasujme. Sedemdesiat tri. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 74. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 75. Otváram hlasovanie. Vote closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 76. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 80. Kto je, za? E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 77. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 83-85 identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 86. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 84. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 87. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie 14. 88. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 89 otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 90, 90, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 91. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Hlasujeme o texte takto pozmenenom. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem, výborne, ďakujem.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 Uh, Pokračujeme v programe, pretože ak nie, tak tu budeme do večera. A máme ešte ďalšie body, ktoré musíme prebrať. Je to tu príliš uh, hlučné. Tí z vás, ktorí chcú mať diskusii o čokomkoľ, čomkoľvek, len nie tom, o čom budeme hovoriť, tak môžete o tom hovoriť inde. My máme dôležitý program, prosím vás pekne, takže tí, čo chcú sa venovať programu, sadnite si a ideme sa tomu venovať. Takže ideme s našim programom, hoci vás to zaujíma, či vás to zaujíma alebo nie. A ďalším bude výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretich krajín Európsky informačný systém registrov trestov ECRIS. Aj ja som poctený byť spravodajcom k tejto téme a ide o otázku, kde ide o pozmeňujúce návrhy. Tam, tento návrh, ktorý som predložil, bol predložený 7. apríla. 41 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených, takže teraz môžeme sa vyjadriť. A ja sa k tomu môžem vyjadriť. A aj vy sa môžete vyjadriť. Takže ja budem prvý, ktorý povie niečo a potom dostanú slovo ďalší experti. Takže ja budem stručný. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich pozmeňujúce návrhy a myslím, že vlastne po vzhľadnutí týchto pozmeňujúcich návrhov myslím, že nájdeme dohodu, pretože nie sme veľmi vzdialení, pokiaľ je naše zmyšľanie a prístup k tejto téme. Správa, ako viete, je technické prispôsobenie existujúceho systému, ktorý by mal z ECRISu urobiť funkčnejší alebo lepšie fungujúci systém a obvinených e, príslušníkov tretich krajín, títo by mali byť na rovnakej e, rovine ako naši obvinení v Európe. Je to veľmi dôležitý krok na to, aby sme zabezpečili bezpečnosť v Európskej únii a preto som rád, že tu máme pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týka využívania ECRIS, pokiaľ ide o kontrolu pozadia ľudí, ktorí jednoducho majú dočinenia s deťmi a s zraniteľnými e, ľuďmi. A to sa musí týkať aj občanov tretich krajín. Máme tu pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne sa venovali téme výmene informácií medzi členskými krajinami, ktoré dostávame od úradov tretich krajín, pokiaľ ide o občana tretich krajín, ktorí bývajú v Európskej únii a pokiaľ ide o ich predchádzajúce obvinenia. Sú tu určité obmedzenia, pokiaľ ide o výmenu tejto informácií a niekedy, niekedy tretie krajiny zabránia výmene informácií členským krajinám, avšak my nežiadame, aby tu bola záväzná výmena, ale tam, kde to je možné, aby táto výmena informácií bola sprostredkovaná, bola vymenená v mene lepšej bezpečnosti v celej Európskej únie. Podporujem väčšinu návrhov, ktoré predložilo EPP, ale bohužiaľ nemôžem podporiť apely, ktoré sú, sa týkajú centralizovanej databázy. Musíme takisto obozretní, pokiaľ ide o veľkú centralizovanú európsku databázu. To je vlastne reakcia na všetky naše aby sme teda nevnímali ako hlavnú odpoveď na naše problémy. Treba sa pozrieť na, na aspekt proporcionality tejto databáze. Myslím, že ten filter indexový je podľa môjho názoru ten najlepším vyváženým spôsobom, ako sa dostaneme dopredu. Samozrejme, to reflektuje vlastne aj rozsudok Európskeho súdu, pokiaľ ide o uchovávanie údajov. Hm, dúfam, že zajtra nájdeme kompromisy, pokiaľ ide tejto ťažkej oblasti a budeme môcť hlasovať ďalej o týchto návrhoch 30. mája. Takže to je z mojej strany všetko, dámy a páni. Teraz by som požiadal teňový spradácu, aby sa vyjadrili, nech sa páči. A ako prvý dostane pán Čáky slovo. Um, veľmi stručne, ďakujem veľmi pekne za veľmi dobrú spoluprácu. Som rád, že môžem povedať, že z pohľadu EPP tento, tieto kompromisy, ktoré vlastne ste požiadali, sú vo všeobecnosti akceptovateľné a som rád, že budeme mať dobrú príležitosť na konci mať pripravený dobrý dokument. Takže EPP podporuje vaše odporúčania. Ďakujem. Thank you very much. I think one or two um, uh, shadow rapporteurs are not present this evening. I don't know whether they have asked. Takže ostatní tie spravodajcovia tu nie sú. Neviem, či požiadal niekoho, by sa vedelo za nich. A ďalším rečníkom by bola pani Head alebo pani Sipol za ňu. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým sa ospravedlňujem, že naša tenevá spravodajkynia pani Anna Het tu dnes večer nemôže byť. Rada aj poďakovala spravodajcovi za dobrú spoluprácu až teda doteraz. No ale sú tu určité body, na ktorých sa nezhodneme. SAD je nadalej skeptická ohľadom tej možnosti, by, že by sa tam pridávali súdne rozhodnutia z tretich krajín do no tohto systému ECRIS pre našu skupinu. Toto je otázka právnej istoty. A našou hlavnou obavou je to, že v podstate nikto nebude schopný zaručiť, že tie informácie sú presné a nikto nebude môcť e, opraviť tie nepresné údaje. Taktiež si myslíme, že tam nie je treba dodávať informácie ohľadom neusvedčených rodinných príslušníkov. A taktiež sa chceme vyhnúť diskriminácii medzi e, občanmi Európskej únie, ktorí majú len jednu štátnu príslušnosť a na druhej strane ľuďmi, ktorí majú príslušnosť členského štátu EÚ a aj e, tretieho, tretie krajiny. Preto sme vymazali určitú časť pôvodného návrhu. Ďalšie politické skupiny prejavili podobné pochybnosti a ne, a v tejto súvislosti môžeme podporiť e, e pozmeňujúci návrh 50 pána Jana Albrechta. Ďakujem. Pani Intfeld, ďakujem. Nemám čo dodať k tomu, čo povedala Birgit Sipel. Hovorili ste o pozmeňovacích návrhoch EPP. Vidím, že jeden z našich menších pozmeňujúcich návrhov ste zapracovali do kompromisu. Zaujímalo ma, čo si myslíte o tých ostatných pozmenujúcich návrhoch. Pretože pre nás taktiež tá diskriminácia medzi občanmi členských štátov EÚ je dôležitá taktiež informácie o neusvedčených rodinných príslušníkoch a tak ďalej. Podporujeme celkové smerovanie návrhu a vaše správy ale tieto otázky sú pre nás dôležité, takže by ma zaujímalo, čo si pomyslíte vy. Už ďakujem. Zajtra budeme mať stretnutie, na ktorom to všetko prejdeme a vysvetlíme si detaily rôznych prístupov. Takže by som chcel trochu ušetriť čas tomuto výboru, aby sa tým nezaoberal. Ale vyjadrím sa k tomu neskôr, Sofie. Denis de Jong tu dnes je? A Jan Albrecht? Tiež nie. Viedril by sa niekto za nich prípadne? Si tu dvoch politických kúpiť? nemusíte, keď zatráme stretnutie. Uh, oui, monsieur le président. Ah, Áno, ďakujem, pán predseda. Bol by som vystúpil teraz, ale ak bude schôdzka zajtra, tak to môžeme vybrať až zajtra, ale nevedel som, že tá schôdza zajtra bude. Okay. Dobre. Pokiaľ by sa niekto ďalší chcel vyjadriť, tak teraz dávam príležitosť. Počkajte. Yes, indeed, Ms. Valio. Please. Áno, pani Valero. Dobre, poviem možno niečo miesto Jana Filipa Albrechta, pretože tu máme jeho poznámky. Pozmeňujúce návrhy zelených sa sústreďujú na otázku uchovania trestných záznamov príslušníkov tretej krajiny. Taktiež sa chceme vyhnúť diskriminácii ľudí s dvojitým občanstvom na jednej strane európskej krajiny, na druhej strane tretej krajiny. To je pozmeňujúci návrh 50. A taktiež e, osvedčenie o tom, že žiadny trestný záznam neexistuje v žiadnom 20, člen 28 členských štátov. To bolo pozmenia 52. Taktiež Jan zdôrazňuje číslo 36. Tam sa hovorí o uchovávaní e, na jednej strane povinných a do strane nepovinných údajov o príslušníkoch tretich krajín. Taktiež si myslím, že by nebolo fér keby tam boli iné ustanovenia pre e, príslušníkov tretich krajín ako príslušníkov alebo štátnych občanov Európskej únie na, taktiež na dobrovoľnej báze by mohlo dochádzať k výmene informácií. E, osoby dvojitej občanstva by nemali byť diskriminované pokiaľ ste občanom krajiny EÚ a zároveň tretej krajiny, tak sa k vám chovajú ako príslušníkové tretej krajiny, ale pokiaľ máte len to prvé občanstvo, tak ste iba občanom EÚ a toto vedie k diskriminácii občanov s dvojitým občanstvom, vrátane na občanstva tretej krajiny. Ďakujem. Myslím si, že keďže dnes máme nabitý program, jutro po a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 štátu občanov skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.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 hranici minulý týždeň pokrok